k prvému hlasovaniu. Máme tam predlženie funkčného obdobia vyšetrovacieho výboru. Konferencia predsedov má e, dokument v dispozícii, kde sa hovorí o e, uplatňovaní v súvislosti s praním špinavých peňazí, vyhýbaním sa daňovej povinnosti a daňovými únikmi. A taktiež konferencia predsedov teda odsúhlasila trojmesačné predlženie a výbor pána si myslím, že práce už sú dosť pokročilé a čo sa týka verejných vypočutí a misií, že to všetko dobre postupuje, ale ešte ďalšia práca ešte potrebná. No a máme tu teda ešte určité strany, ktoré neboli vypočuté a preto si výbor pána myslí, že takéto predloženie je nutné, preto aby bol riadne implementovaný pridelný mandát. Pokiaľ nikto nenamieta proti rozhodnutiu konferencie predsedov, tak toto predlženie mandátu sa považuje za schválené. Teraz